sídlo svoje firmy z jednej členskej krajiny do druhej bez toho, že by sa predržiavali pravidiel. Bez pravidiel bolo e, možné orientovať sa len e, podľa ziskov a e, mohli si vybrať krajinu, v ktorej chcú sídliť a tie najlepšie daňové podmienky. Takže potrebujeme túto situáciu riešiť. Mm, ochrana zamestnancov má pritom veľmi dôležitú úlohu. Som vďačný svojej kolegyni Evelyn Regnerovej je za e, tieto úspechy, ktoré dosiahla, napriek tomu, že je to komplikovaná problematika. Najväčším úspechom je, že z neregulovanej situácie sa dostaneme do situácie regulovanej. Management je povinný osadenstvo predložiť podrobnú správu o dopadoch reštrukturalizácie na ich zamestnanie. To je dobré. Doložka na zamedzenie zneužívania má príslušným orgánom umožniť kontrolovať dôvod dôvody reštrukturalizácie. Aj to je dobre. Tak to môžeme zamedziť eh, narastaniu počtu Mm, schránkových eh, firiem. Eh, jednotlivé štáty neboli ochotné ísť o krok ďalej, premrhali tým šancu. Nebola to Európa, nebol to tento parlament, boli to vlády eh, jednotlivých národných štátov, ktoré zabránili lepšej ochrane zamestnancov. Náš parlament sa dopracoval k dobrým kompromisom medzi jednotlivými politickými stranami, kompromisom, aké povinnosti zavádzame pri

štandardoch pre informovanie zamestnancov. Prispeli sme takto k ekonomickej e, e, slobode podnikateľov, ale zároveň k ochrane e, zamestnancov našich občanov. Text, ktorý zajtra príjmeme, bude dobrým vstupom do týchto pravidiel. Budem hlasovať za a pritom však nezabudneme, že je nevyhnutné mať aj rámcovú smernicu v Európe pre spolurozhodovanie. Keďže je to môj posledný prejav, členov v parlamente. Ďakujem všetkým Európanom, ďakujem všetkým kolegom za to, že som mohol do dnešného dňa pracovať v parlamente. Ďakujem pekne, pán Detien. Všetko dobré do budúcnosti za eh, GUE. kolega Šerdovan Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Je veľmi dobré, že eh, sa zasadzujeme eh, v tomto boji, ale žiaľ musím konštatovať, že dobrý text parlamentu opäť raz bol oslabený v trialógu. Vďačíme za to rade, ktorá tu práve prítomná nie je, že v rámci úpravy možnosti cezhraničných PRMien stiažíme zamestnancom právo na informácie participáciu a na spoluúčasť. Bolo by lepšie mať jasnejšie pravidlá, aby sme mohli zabezpečiť, um, že nebude rásť počet schránkových firiem. V EU chceme stále viac mobility, ale zamestnancov oslabujeme v ich právach. Ani sociálny dumping a daňové úniky tým nebudú riešené. Takže preto, ako už povedal kolega, budeme požadovať rámcovú smernicu upravujúcu pravidla spolu rozhodovať rozhodovania, ktorá sa postará o dodržiavanie práv zamestnancov v Európe. Ďakujem pekne. Pána Svobodu tu nemáme podľa všetkého, takže kolega Radev, nech sa páči. Ďakujem, pán pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Je mi potešením, že dnes diskutujeme o, o tomto o, o legislatívnom akte, ktorý je súčasťou práva obchodných spoločností. Rád by e, som zagratuloval, pretože tu ide o cezhraničnú harmonizáciu v rámci cezhraničných premien, zlučenia alebo a rozdelenia. Nesmieme zabudnúť, že účelom je tu uľahčiť um, podnikom uh, cezhraničné uh, premeny um, zlučenia alebo a rozdelenia efektívnym spôsobom. Uh, tento dokument zjednoduší efektivitu európskych e, firiem. A to do veľkej e, miery e, uľahčí aj tzv. fitness check a umožní národným orgánom eh, zakročiť, keď bude dochádzať k podvodným konaniam. Podarilo sa nám eh, zabezpečiť rovnováhu medzi slobodou usadenia sa a zabezpečením eh, práv akcionárov aj zamestnancov. Zamestnanci musia byť dobre informovaní o dôsledkoch takýchto presunov mm, budú chránení aj tí, ktorí nemajú hlasovacie práva. Ehm, je tu aj veľmi ehm, účinná ehm, garancia v súvislosti s tým, čo zamestnanci dostanú. Týmto sme si prešli celý rad e, teda všetkých rečníkov, ktorí sme mali na zozname a nemáme nikoho v rámci spontánnej rozpravy, takže pani komisárka Jourova. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, chcela by som sa všetkým poďakovať za vaše príspevky, za vaše pozitívne pripomienky, e, za to, že ste zúraznili, že potrebujeme pravidlá upravujúce mobilitu spoločnosti v rámci e, Európskej únie. Chceme e, vypracovať takú e, legislatívu, e, ktorá to umožní a budú tam aj e, zabezpečovacie doložky, doložky, ktoré budú chrániť zamestnancov, ktoré budú chrániť akcionárov, ktoré sa postarajú o to, že nebudú vznikať schránkové firmy, že nebude dochádzať k daňovým únikom. Je to veľmi komplexná problematika, vyžaduje si to veľa ex expertízy. Ako som už povedala na začiatku, vyžaduje si to aj politickú vôľu. Rada by som e, tiež e, zdôraznila, že je veľmi dobré, že sme spolupracovali v e, duchu dobrého kompromisu a pracovali sme aj pod časovým tlakom ku koncu nášho mandátu a predsa sa nám to podarilo. Takže ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Myslím si, že spoločne e, sme sa dopracovali k dobrému, vyváženému návrhu a dúfam, že zajtra to bude potvrdené e, tým, že to bude schválené v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pani komisárka Jourová. A teraz e, Evelyn Regner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, kto sa zaoberá právom, európskym právom obchodným spoločnosti musí mať kvality bežca a maratónu. Prečo? Už dlhé roky sa zaoberáme právom obchodných spoločností na celoeurópskej úrovni, aby sme sa konečne dopracovali k dobrým e, štandardom a potrebujeme mať aj kvalitu šprintérov, pretože až do posledného dňa, do poslednej plenárky, do posledného dňa nášho legislatívneho obdobia sme bojovali, aby sme tento balíček presadili. Takže by som sa chcela v tejto súvislosti poďakovať pani komisárke, tiež e, negociátorke e, za rumunské predsedníctvo Gabriele Fontianu, tieňovým spravodajcom, ktorí boli veľmi konštruktívni a e, Emilii Pell a Sabrine Winter, e, spolupracovnička. Chcem využiť e, túto chvíľu na nasledovnú výzvu. Áno, Ehm, naozaj sa nám podarilo niečo eh, veľké postaviť na nohy, ale eh, záverom by mala byť spomínaná rámcová smernica. Potrebujeme horizontálny nástroj pre zamestnancov na informovanie, na konzultáciu. Eh, potrebujeme ten známy eskalátor, aby sme tie známe situácie vedeli regulovať, aby sa tie podniky dokázali primerane a podľa stanovených pravidiel presúvať. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Týmto uzatváram túto veľmi dôležitú diskusiu. Hlasovať sa bude zajtra. Teraz sa môžeme venovať nasledujúcemu bodu na našej agende. Je to správa eh, pána Krasnodebského o Európskom obrannom fonde. Najprv máte slovo, pán Krasnodebsky, na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som povedať, že som spokojný s tým, že sa nám po dlhých rokovaniach podarilo po troch trialógoch sa dopracovať k čiastkovej dohode, o ktorej sa bude e, rokovať, e, hlasovať zajtra. Nebolo to jednoduché. Mnohí vyjadrili svoje obavy e, hľadne takéhoto obranného fondu. Mnohé z týchto obav ale neboli opodstatnené. Ešte jedna vec ktorý som sa čudoval počas e, rokovaní s politickými skupinami aj v trialógu alebo napríklad e, od zelených pána Butikofera a pána Matá. E, pôvodne som si myslela, že teda sa nám spoločne podarilo toho veľa dosiahnuť a že kolegovia boli spokojní, ale dnes sa niektoré veci zrazu pochybňujú. Takže dva problémy, tieto etické otázky a potom ešte jedna ďalšia otázka, síce otázka týkajúca sa delegovaných právnych aktov. E, boli vyslovené obavy v tom zmysle, že Európsky obranný fond e, nesmie e, ísť proti našim záväzkom, ktoré máme aj v rámci NATO. A myslím si, že aj tie tieto obavy sa nám podarilo vyvrátiť. Kritika e, sa ozývala aj z ľavej časti politického spektra. Nepovažoval som všetky e, body kritiky za odôvodnené. E, niektoré veci sme vysvetlili, aj rada písomne niektoré veci osvetlila. Rada je povinná um, to, čo bolo dojednané, aj e, dodržiavať. Takže mm, myslím si, že mm, všetci by mohli byť e, spokojní a ja dúfam, že aj pani komisárka je spokojná s týmto e, výsledkom. E, len stručne, čo sme dosiahli a čo bolo dôležité pre Európsky parlament priame. Spravovanie fondu napríklad zo strany Európskej komisie, osobitný rozpočet pre nové prelomové technológie, žiadne limity pre zápočet nepriamých nákladov, preferenčné rovné podmienky pre malé a stredné e, podniky, takže mnoho veci napríklad aj v e, oblasti etickej kontroly pri financovaní projektov. Rada nám vyšla vo veľkej miere e, v ústrety, ustúpila v mnohých veciach, ktoré požadoval Európsky parlament čo je eh, aj pre mňa dôležité, je, že v úvodných ustanoveniach konkrétne sa vyslovujeme v tom zmysle, že nie je možné podporovať žiadne subjekty, voči ktorým boli eh, znesené sankcie zo strany Európskej únie. Zároveň eh, kolegovia niektorí Eh, upozornili na to, že tento fond by eh, mal podporovať eh, určité konkrétne veci, ale mali tam rôzne asociácie, ktoré sa nám podarilo vyvrátiť. Cieľ nie je nejaká militarizácia Európskej únie. Cieľom je mať spoločnú európsku politiku a spoločné európske projekty v rámci e, výskumu a vedy. Nebudú sa vyrábať z týchto finančných prostriedkov žiadne zbranie. Ide tu o vedu a výskum. Finančné prostriedky majú byť e, použité na e, kvalitné technológie v oblasti obrany a kvalitné produkty v oblasti obrany. To sa eh, mi eh, zdá veľmi dôležité. Nepodarilo sa nám dosiahnuť všetko napríklad pri uh, delegovaných aktoch pri tejto téme. Niektoré otázky sú ešte stále otvorené a na záver, pani e, e, predsednička, chcem povedať, že si myslím, že sa nám podarilo tie najdôležitejšie prvky e, zachovať, pretože aj zľava, aj správa boli tie fondy kritizované od mnohých. Ďakujem pekne. Ja... Ďakujeme veľmi pekne, pán spravodajca. A teraz v mene výboru AFED vystupí jeho predseda, pán McAllister. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka Bienkovská, Európsky obranný fond predstavuje veľký krok k tomu, aby vo výskume a obstarávaní vojenského materiálu, mm, aby sme tým dosiahli väčšiu efektívnosť eh, našej eh, obrany. Ehm, pre mňa je za výbor AFEC dôležitá jedna vec. Európsky obranný fond je priemyselno-politický základ väčšej miery spolupráce na to musíme stavať z hľadiska bezpečnostnej politiky, zosúľaďovanie, prepájanie národných e, obranných síl. E, toto je kľúčové. Iba takto e, môžeme znižiť počet odlišných systémov zbraní, podporovať spoločný výskum, vývoj a obstarávanie a teda využívať peňazných poplatníkov lepším spôsobom. Takto zlepšíme našu obrannú schopnosť a ochranu našich občanov. A preto chcem apelovať na všetkých poslancov, poslancov, aby zajtra na obed eh, hlasovali za tento dokument. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz mene komisie dostáva slovo pani Bienkovská. Ďakujem pekne, pani predsednička, eh, vážené poslankyne, poslanci. Ja vítam túto príležitosť hovoriť o Európskom obrannom fonde. Ja som si úplne istá, že úplne zmení situáciu, pokiaľ ide o chýbajúcu spoluprácu v oblasti obrany v Európe. Od júna minulého roka, od predloženia návrhu komisie sa intenzívne pracovalo e, v parlamente a potom v trialóge. Teraz máme dosť čiastočnú e, dohodu v trialógu. Dúfame, že teda táto dohoda bude pozitívne odhlasovaná. Toto je naozaj veľký milník na ceste k obrannej únii. Chcem sa naozaj poďakovať vyjednávaciemu týmu a výboru ITRE. Naozaj ste boli veľmi zanietení, takže spravodajca pán Krasnodebský, pani Grostet, pán Rike, pán Martán Butikofer a samozrejme aj pán McAllister. Ešte raz vďaka vám všetkým. Európsky obranný fond eh, posilní strategickú autonómiu EÚ pri podpore vytvárania kľúčových obranných kapacít a zvyšia efektívnosť verejných výdavkov v obrane zlepšenou spoluprácou. V EDF, EBF pardon, používame spolufinancovanie z e, európskych prostriedkov. E, vo výskume a vývoje zvyšujeme schopnosť a inovačný potenciál európskeho obranného priemyslu technologickú autonómnosť e, zlepšujeme a naozaj EÚ bude e, plným poskytovateľom bezpečnosti nie v rozpore s NATO, ale naopak doplnkovo. EBF bude zohľadňovať mnoho prvkov, za ktoré tento Európsky parlament e, bojoval. To sa odráža v tej čiastočnej dohode. Pozrieme sa na to teraz perspektívy komisie, sa už niektoré veci pomenoval, budú e, platiť pravidlá EÚ vychádzajúco z hospodárskej súťaže a našich e, vlastných pravidiel. Toto bolo pre komisiu veľmi dôležité, keďže sa budú zapájať prostriedky európskeho rozpočtu. Komisia bude priamo tento fond implementovať. Toto podporil parlament. E, posilnili sme, nielen zachválili, ale posilnili otázku e, kritérií na čerpanie z tohto fondu. Budeme financovať iba firmy e, so sídlom v EÚ, také, ktoré splňajú bezpečnostné podmienky, takže bezpečnosť dodávok, bezpečnosť informácií a žiaden transfer know-how z Európy. Nikoho nevylučujeme len stanovujeme určité podmienky účasti, tak aby záujmy Európskej únie boli zachované. Tieto podmienky, a to stále opakujem, sú podobné možno aj identické e, s tými, ktoré EÚ musia splňať pri výskume a vývoji v tretich krajinách. Spolupráca ktorá je jadrom samozrejme tohto fondu. Túto podporujeme a stimulujeme špecifickými pravidlami. Podporujeme napríklad aj účasť e, malých a stredných podnikov. EBF tu nie je len pre veľké priemyselné firmy v sektore obrany, je aj pre malých aktérov po celej Európe. Dúfame, že týmto otvoríme teda celý ten dodavateľský reťaz v oblasti obrany. Po štvrté, v právnom texte e, sa píše, e, že je potom dodržať relevantné národné, medzinárodné a unijné právo, ako aj etické princípy. Parlament žiadal a komisia splnila alebo splní, že vydá usmernenia, pokiaľ ide o etické otázky a pre mm, firmy. Bude to vyhodnocované nezávislými expertami autonómne zbranie e, tento vývoj a výskum nebude podporovaný. EBF e e, chce podporiť inovácie, disruptívne technológie, toto je toho súčasť, Dozvodili sme sa na tom aj s Európskym parlamentom. Predpokladám, že tento text je uspokojivým riešením. Výročný program, ako spomínal pán krasnodevský, bude čoskoro prijatý. Zoznam prioritných oblastí e, sme tam zapracovali, aby sme e, obsah zaramcovali tohto pracovného programu a komisia každoročne bude prichádzať do Európskeho parlamentu, aby diskutovala o obsahu tohto programu. E, to sektor obrany to nie je nič nové. Sú tu ďalšie návrhy programov financovania v tejto oblasti s využívaním implement implementačných vykonávacích aktov. Parlament to akceptoval a toto som chcela na záver zdôrazniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz v mene výboru pre rozpočet dostáva slovo pán Lamasur. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia, v mene výboru pre rozpočet chcem zablahoželať všetkým vďaka ktorým máme túto čiastočnú dohodu, najmä teda týmu parlamentu. Pani Bienkovská už vymenovala, kto boli jeho členovia za výbor pre rozpočet. Chcem povedať, že toto je naozaj inovatívny projekt budúceho dlžného finančného rámca. Bojovali sme naozaj roky za to, aby obrana tiež mohla profitovať z prostriedkov z európskeho rozpočtu a veľmi sa teším tejto dohode, e, programy, ambície a tak ďalej e, z e, zdrojov Invest EU, takže naozaj je potrebné, aby to zajtra plénum potvrdilo v hlasovaní. Ja sa teším zo silného politického signálu, ktorý vysiela tento projekt, e, teda zachovanie suverenity členských štátov a tento fond ukazuje, že transfer určitých kompetencií na úroveň EÚ umožní väčšiu istotu, väčšiu bezpečnosť s nižšími globálnymi rozpočtovými nákladmi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Lamasúr. A teraz v mene EPP dostáva slovo pani Grostet. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani komisárka, kolegyne, kolegovia, je to moje posledné vystúpenie v tejto plenárnej sále eh, po naozaj dlhých rokoch a ja sa teším, že ide o tému Európskeho obranného fondu, lebo tento fond bude doplnkovým fondom pre európsku integráciu, teda spoluprácou v oblasti eh, obrany. Je to naozaj historický moment. Chcem sa poďakovať prácej pánovi Krasnodebskému a aj pani komisárke, pani Bienkovskej. Eh, vďaka vám vám. Sme sa dopracovali relatívne rýchlo k tejto dohode. Veľmi dlho e, mnohí brzdili pokrok v oblasti obrannej priemyselnej politiky. Takže za menej ako tri roky sa nám podarilo dopracovať niečomu, čo si mnohí ani nedokázali predstaviť Naozaj e, je to vynikajúca dohoda, ktorá je výsledkom týchto rokovaní a budúci parlament potom tých 13 miliard eur na obdobie 2027 e, potvrdí. E, musíme mať potrebné prostriedky, aby sme boli atraktívni pre najlepšie projekty zo strany členských štátov a zo strany odvetvia. Tento fond je priamou reakciou na obavy našich občanov, či už ide o etické otázky, zákaz automatických zbraní pod kontrolou Európskeho parlamentu. Máme naozaj solidné argumenty, pokiaľ ide o isté pacifistické ideológie, ktoré podkopávajú budúcnosť nášho priemyslu a bezpečnosť Európanov. Tento fond je prostriedkom pre EÚ, aby posilnila svoju autonómiu technologickú, strategickú a tak ďalej. Takto Európskej únii dávame novú kapacitu, nezávislosť s financovaním, ktoré pôjde európskym firmám. Takže strategická autonómia, táto je naozaj kľúčová v kopec ďalších oblastí. Vesmír, zdravie, energia, eh, potraviny a samozrejme bezpečnosť. Eh, vo svete, ktorý je čoraz nestabilnejší, eh, môžeme počať iba s vlastnými silami. Preto potom Európska únia bude silná, takú, ktorá umožní lepšie brániť a zabezpečovať bezpečnosť našich štátov v situácii globalizácie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Grostet. Želám vám všetko dobré do budúcnosti. 25 rokov v Európskom parlamente naozaj eh, dlhý čas. Eh. No a teraz eh, dostáva slovo pán Martán, mene SAD. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, komisia a rada sa dohodli na dohode. Nečudujem sa, lebo dostali to, čo si želali. Nebudú delegované akty. Niektorým to môže pôjsť ako nejaká technická vec, ale pre mňa to rozhodne technické nejde, pretože ide o e, kontrolnú právomoc Európskeho parlamentu a teda aj občanov. Projekt 13 e, miliárd, takáto e, citlivá téma ako obrana aj veľký úspech, e, to hovorili mnohí kolegovia. Ja samozrejme podporím pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené zajtra, hlavne e, etické otázky, napríklad článok 11, automatické zbranie. E, naozaj len nejaký odkaz na medzinárodné právo nestačí, pretože toto nie je jednoznačné. Pozrime sa na určité látky, ktoré sú povolené v civilnej oblasti, ale vo vojenskej nie. Podľa ženevského dohovoru e, takéto e, užitie nie je možné. E, napríklad v Gaze, tam sa toho sa týkali niektoré zákazy. A potom ďalšie látky, ktoré možno zakázané v Belgicku, ale inde nie. Medzné právo ich tiež nezakazuje. Takže čo nie je zakázané, je povolené. Práve preto je potrebné formálne tam vymenovať tie veci, do ktorých EÚ nemôže investovať. A potom vývoz zbraní nie je priateľný. Európsky parlament potvrdil prístup, ktorý celá rada, teda e, úplná svojvola členských štátov. Takýto výklad e, ide v rozpore s kritériami tými 8 z roku 2008 eh, v spoločnom prístupe eh, rady. Eh, čiže toto sú pre vás možno detaily, ale pre mňa sú to naozaj všetko veľmi dôležité veci. Ďakujem. Kiitokset edustaja Martán. Ja sitten Alde. Ďakujeme pekne, pán Martán. A teraz v mene Alde vystúpi pán Rike. Máte dve minúty, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, chcem sa na úvod poďakovať nášmu spravodajcovi, pánovi Krasnodebskému. Blahoželám k eh, odvedenej práci. K obsahu sa vyjadrovať nebudem, pokiaľ tie technické otázky, je to veľmi dôležitý návrh. Spravodajca, pani komisárka nám ich už predstavili. Rád by som eh, sa na to pozrel z politického hľadiska. Je to dôležitý pokrok, dôležitý pokrok pre Európsku úniu História nám to potvrdí. E, spomíname si na eh, to, ako eh, Európske spoločenstvo obrany pôvodne neprešlo. Eh, my sa znova k takýmto návrhom vraciame a začíname tak povediac od nuly. Toto je obrovský pokrok. Je to znak dôvery a solidarity členskými štátmi. Chceme nás podporiť Európsky obranný fond na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany, zníženie nákladov, úspory z rozsahu budú toho výsledkom. Tento fond je v takom takomto e, neistom svete veľmi dôležitý. E, na spojenca sa nemôžeme vždy spolahnúť, čiže potrebujeme posiliť našu vlastnú bezpečnosť a práve na toto e, slúži tento fond. Tento fond nám umožní lepšiu integráciu našich bezpečnostných zložiek, našich vojsk. Je to dôležitý politický krok integrácia smerom vpred. Mrzí ma, že je tu viac podmienacích návrhov, ktoré sa predložia, aby sa dohoda, som podkopala Dostali sme určite zabezpečenia, ubezpečenia, e, ktoré sú e, naozaj veľmi relevantné a sme prekvapení, že takáto, e, takéto kroky sa uplatňujú. Kolegovia, ktorí veria v Európu, vo väčšiu integráciu, Myslím, že obrana je toho veľkým symbolom. Chceme bezpečnejšiu Európu pre bezpečnosť našich občanov. Podporte preto zajtra tento Európsky obranný fond. Položme teda prvý pilier prvú tehličku e, Európy e, obrany. Je to veľmi dôležité pre strategický priemysel, obranný priemysel, aby sme zabezpečili bezpečnosť našich občanov. Ďakujem pekne. Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom v mene GUE pán Notis Matia, Marias, pani Matias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Toto je veľmi komplexná záležitosť. Investície sú v poriadku, ale 3 miliardy eur do Európskeho fondu obrany je investovať 3 miliardy do európskeho projektu. Nie sú to peniaze, ktoré slúžia na zlepšenie životov našich spoluobčanov ale slúžia na stavbu efektívnejších zbraní. Je to e, v zásade iba taký figový lístoček, ktorým halíme predaj zbraní. My chceme lepšie verejné služby, udržateľnú budúcnosť. Nič nezastaví e, dobrovoľnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti medzi členskými e, krajinami toto je rozpočtová e, línia, ktorá nemá nič spoločné s akýmkoľvek e, cieľom v akejkoľvek e, zmluvy. A v konečnom dôsledku to bude oveľa viacej ako 3 miliardy eur. Ďakujem veľmi pekne. Pani Matias, teraz za zelených pán Reinhard Butikov, na dve minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia, Spoločne v Európe e, pracujeme na spoločnej bezpečnosti a to je e, zaťažočný bod mojej argumentácie. A práve z tohto dôvodu Európsky fond obrany môže byť pozitívnym krokom. Avšak počas týchto rokovaní sme nedosiahli všetko to, čo bolo možné, pretože tie neefektívne výdaje budú pokračovať v oblasti zbrojenia faktom je, že sme primrhali túto príležitosť. Nie je chybou spravodajcu. Chcel by som ho naopak oceniť, e, pretože sa naozaj zas, zasadzoval a bolo veľkým potešením s ním spolupracovať. Avšak e, od pani e, Grostet a pani Rike som videl čisté hájenie francúzského zbrojného priemyslu a ich e, lobbingu. To, čo teraz máme e, ako výsledok, je e, vlastne akási obranný fond, ktorý nemá žiadne škrupule a ktorý sa halí iba nejakým kepienkom morálnosti a e, ktorý hovorí, že bez nejakej parlamentnej kontroly máme teraz e, vydať 3 miliardy eur. A znamená to, že e, v konečnom dôsledku budeme vyvážať viac zbraní. Takáto samokastrácia Európskeho parlamentu je hanebná. Avšak dosiahli sme niečo pozitívne a síce že žiadne peniaze nebudeme vydávať na vraždiace roboty, ale to je dosť málo, ak si to uh, musíme upozorniť na ideológiu uh, strategickej autonómie, uh, kto sa takýmto spôsobom snaží definovať európsku obrannú politiku, ten nežije v realite. Toto je, toto je niekde na úrovni snov. Ďakujem veľmi pekne, pán Bütikofer. Teraz za EV. Pán Jonathan Bullock, dve minúty, máte slovo. Pani predsedajúca, aby sme e, chrátili tzv. európskych občanov, Junckerová komisia je ochotná financovať e, obranný projekt e, v, 13, v objeme 13 miliárd eur. Je to dozor nad námorníctvom, sú to dronové e, opatrenia a autonómne systémy, e, ktoré vedú e, v totalite. Snaží sa to prezentovať ako mierovú perspektívu. Je to v zásade ale iba príprava európskej armáde pán Macron vyzýval na vytvorenie Európskej armády na obranu Európy ako niekto si myslí, že môže vytvoriť federálny vojenský e, projekt, ktorý by zaháňal 27 e, e, krajín na 24 jazykov. ako by povedal Margaret Thatcher, nemáte iný zdroj peňazí, než tie peniaze, čo ľudia zarobia. A mali by sme si skôr obávať E, skôr o obavy e, ľudí, ako je napríklad e, uhlíková stopa alebo nedostatok konkurencie schopnosti našich podnikov, na rozdiel od USA alebo Ruska. My nie sme vojenským aktérom, ako napríklad nedávne Eh, udalosti ako eh, Brexit alebo voľby v Talianska idú proti federalistickým snahom. Pani predsedajúca, považujem za neuveriteľné, ako niekoľko nevolených, nevolených byrokratov eh, rozhodujú o miery a vojne. My sme proti vytváraniu Európskej armády a dúfame, že že čoskoro budú mať e, bude mať nevolená komisia v Bruseli čo najmenej hlasov. A vyzývam vás, aby sme nevytvarili nejaký európsky superštát a európsku armádu. Nič dobre z toho nebude a dúfam, že europoslanci v novom parlamente eh, to opäť zvrátia a budú rešpektovať národné štáty a demokraciu. Ďakujem veľmi pekne, pán Bulok všetko dobré v vašej budúcnosti. Teraz jednotliví poslanci, pán Jerzy Buzek. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsedajúca. No, hovoríme o eh, obrannom pilieri Európy eh, a v rámci toho, ktorý už existuje popri pilieri NATO to samozrejme znamená, že toto ovplyvní aj priemyselný vývoj v celej Európskej únii. Ja som aj predsedom výboru pre priemysel a som rád, že sa zaoberáme práve zbrojným priemyslom a e, snažíme sa zlepšiť jeho konkurencie schopnosti. Chceme, aby sa na tom podielali európske firmy, aby existovali e, prostriedky e, na výskum v tejto oblasti a samozrejme, aby v takomto prípade nachádzali aj spoločné riešenia e, jednotlivé členské štáty pri investíciách do obranného priemyslu. Samozrejme, tu je dôležitý aj výhľad do budúcnosti zbrojného a obranného priemyslu. A k tomu tom bola aj konferencia, ktorá sa uskutočnila e, v Sliesku, kde sme hovorili o formách spoločnej európskej obrany a kde sme hovorili o inovatívnych riešeniach a ktoré by boli aj užitočné pre malé a stredné podniky. E, samozrejme, ja ďakujem za pozíciu aj pani komisárky a ďakujem aj e, spravodajcovi Páznovi Krasnodemskému a všetkým kolegom, ako aj tieňovým spravodajcom, ako aj pani Grostet, e, ktorý už pri podobných e, podobných programoch bola spravodajkňou. Som presvedčený o tom, že toto je krok správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne, pán Puzek. Ďalším rečníkom je pán Viktor Poštináru. Nech sa páči dve minúty. Pani spravodajkania, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za skvelý spôsob, akým ste vyjednávali, pretože v tomto multipolárnom svete, ktorý je vystavený mnohým hrozbám vrátane hybridných hrozieb, je zásadné, aby Európska únia konsolidovala svoju úlohu eh, s svoju úlohu účinného aktéra. A v súčasnosti naša obranná politika je prioritou pre všetkých našich občanov. A to vyplýva aj z nedávno schválených politík. Takže rozvoj tejto politiky je jedným z hlavných prínosov pri implementácii stratégie Európskej únie. A e, cieľ, ktorý bol vyjednaný, je taký, aby sme vytvorili obranný fond v rámci viacročného finančného rámca 2021 až 2027 a to tak, aby to vychádzalo v ústrety prioritám pri zabezpečení bezpečnosti Európskej únie a aby sme urobili prvé kroky pri prekonávaní fragmentácie obranného sektoru, aby sme zabránili duplicite a neúčinnosti. A okrem toho, hlavný cieľ tohto fondu, tak ako e, bol predstavený, je zároveň aj prioritou našej politickej skupiny, ktorá sa zasadzuje o väčšiu účinnosť obranného priemyslu a posilnenie vnútorného trhu, a to vrátane výskumu a rozvoja. Vážení kolegovia, ešte raz by som vyzdvihol potrebu pokračovať v procese. tohto viacstranného procesu. Tak ako je to v charte OSN. No a samozrejme na to je tou jedinou skutočnou bezpečnostnou zárukou na našom kontinente. Ja som mal príležitosť pracovať na tomto dokumente a chcel by som odporučiť všetkým, aby ste ho v hlasovaní podporili. Dovolte mi teraz poďakovať sa za týchto 12 rokov, ktoré som tu strávil spolu s vami v Európe. Buďme pacifisti, ale nebuďme naivní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Bostináru. Ďalším rečníkom je jo- Joao Ferreira. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, 3 miliardy eur je to, čo chce Európska únia vydať na zbrojný komplex v Európe. Tieto peniaze by sme mohli e, využiť na boj proti chudobe, na podporenie verejných e, výdajov či na sociálne sociálnu kohéziu. Namiesto tohoto pôjde zbrojnému e, priemyslu a budeme pokračovať v našom e, postupnom prikláňaní sa k militarizmu namiesto k mieru. Vždy nám išlo o to, aby sme rozvíjali e, civilný výskum, ktorý by neslúžil vojenským účelom. A toto je presne príkladom toho. Sú to ľudia, ktorí chcú podporiť z, e, zbrojný priemysel a takí ľudia nie sú priateľmi mieru. Nie je to v záujme e, Európanov. E, urobme veci inak a podporujme mier namiesto vojny. Ďakujem veľmi pekne, Ferreir, pán Ferreira. Teraz pán Butikofer má pre vás modrú kartu. Akceptujete ju? Pán Ferreira, máte tu modrú kartu. Môžete akceptovať túto modrú kartu pod, od pána Butikofera? Áno, pán uh, Butikofer, nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferreira, teraz ste hovorili o uh, militarizme Európskej únie. Ako môžete vysvetliť, že z vašej frakcie, z frakcie GUE, eh, počas cel- celých dlhých mesačných rokovaní ani jeden jediný poslanec eh, sa ich zúčastnil, aby s nami diskutoval. Ako teraz môžete vystupovať voči militarizmu, keď si ani nerobíte domáce úlohy? Pán Butikofer. Pán Butikofer, bolo to s podporou našej skupiny. Nebude to s podporou mojej skupiny na to, aby ste vynaložili 3 miliardy e, na e, obranu. Možno pravdepodobne budete hlasovať z vašej skupiny a pravdepodobne zo, sociál, zo socialisti. E, vy viete, ako funguje tento parlament. E, my sme v menšine, ale skôr či neskôr to sa e, zmení. A porazíme tento príklon k militarizmu Eh, pretože práve to boli nemeckí zelení, eh, ako viete z histórie vašej strany, ktorí podporovali tento adventerizmus. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán Tarant, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Obvykle podporujem môjho kolera pána Bütikofera voči Číne či Rusku. Avšak musím povedať, že napriek tomu, že jeho odhad je presný, avšak môžeme povedať, že tento obranný fond prichádza príliš neskoro a je príliš malý, eh, pretože eh, musíme presadzovať o spoločnú európsku obranu v oveľa väčšej miere. Eh, tento fond musíme využívať na obranu Európskej únie v čase hrozieb. Podporujem eh, správu pána Krasodnemského za tej podmienky, že už naozaj podnikneme prvé konkrétne kroky. ak pánovi Bulokovi dodám iba to, že áno, európska obrana sa eh, objaví. Bohužiaľ, kvôli Brexitu a dobrodružstvo Brexitu nebude mať k dispozícii britských veliteľov, ale budeme hovoriť e, a 3 miliardy to je nič, dokonca aj na estonské pomery. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarant. Teraz pán Fabio Castaldo, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, zajtra budeme hlasovať o e, Európskom e, fonde obrany, ktorý má za sebou veľmi dlhú a komplikovanú cestu a chcel by som sa poďakovať pánovi e, Krasnodemskému. A samozrejme, sledovali sme tento dokument veľmi pozorne a budeme ju aj naďalej sledovať a budeme ho sledovať, ako sa vyvíja. Zajtra nie je e, koniec, ale naopak začiatok spoločnej e, fázy európskeho obraného e, priemyslu. Ale nechceme v tejto príležitosti ostať iba nejakým pozorovateľom. Samozrejme, tá implementácia bude nesmierne dôležitá a bolo veľmi náročné to, ako sme dospeli k tejto konečnej dohode. A samozrejme, museli sme mať Eh, naozaj európsku víziu spoločného európskeho eh, fondu musíme mať eh, na mysli práve zmysel pre konkurencie, a samozrejme preferujeme tak, ako to bolo povedané v decembri, bez priamých zadaní. Sú o tom určité pochybnosti, ale nepochybujeme o tom, že toto, čo sa týka účastníkov, a chcel by som mm, podotknúť, že nechceme, aby EFD sa stal nejakým nástrojom, aby podporoval e, nejaké bilaterálne e, dohody, pretože tie nemajú skutočnú e, priemyselnú a prínosnú hodnotu. A samozrejme nechceme ho využívať na subjekty, ktoré nie sú a nepochádzajú z EÚ, ale musíme sa pozerať na to, aby sme podporili predovšetkým tie prvky, ktoré sú v dodávateľskom reťazci, ktorý existuje v Európskej únie a samozrejme musíme financovať. Nechceme, eh, aby sme financovali eh, zbranie Hovoriť, rozprávate príliš, príliš rýchlo, hovorí predsednička. A chceme podporiť eh, spoluprácu v obrannom zmysle, v pozitívnom zmysle slova. A samozrejme, pretože aj rozsah oblevného fondu má podporiť reš a rešpektovať spoločnú pozíciu pri vývoze. A samozrejme musíme vidieť tento fond taký, ako je. Má to uzľahčovať spoluprácu a to vrátane malých a stredných podnikov, e, ktorí sa zúčastňujú už na tomto e, trhu. Má e, sa vyhýbať duplicite a zbytočnému míňaniu a samozrejme musí chrániť aj špecifické oblasti trhu. Ale samozrejme to musí byť otvorené aj synergiám. No a v konečnom dôsledku dôsledku musíme e, samozrejme e, vytvoriť aj nové implementácie našeho e, obranného priemyslu. Ďakujem veľmi pekne. Much, this... Ďakujem pekne, kolega. Toto bol naozaj majstrovský kúsok zo strany tlmočeníkov. Mm, poprosím vás na budúce, aby ste hovorili trochu pomalšie. Nasledujúci e, rečeník, pán e, Galer na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, teším sa, že konečne aj zo strany Európskej únie prispievame e, dôležitým príspevkom na ochranu našich občanov, pretože e, toto je účel Európskeho obranného fondu posúdenie spoločnej bezpečnostnej situácie za a postaranie sa o bezpečnosť. A preto e, je zlé, že pravicové sily tu sa snažia našim občanom zabrániť v získaní takejto dobrej obrany. Je to nezodpovedné aj voči našim tým eh, vojakom, ktorí eh, pod európskou eh, vlajkou pôsobia napríklad v Mali alebo v Somálsku. Majú predsa nárok na najlepší materiál, aby mohli splniť dobre svoje úlohy a vrátiť sa zdraví domov k rodinám. Obraciam sa aj na radu a jednotlivé členské štáty a tiež na komisiu. V budúcnosti musíte vy preukázať, že tých 13 miliard eur pre obranný fond skutočne budú využité na spolu spoločné eh, vedecké, eh, na spoločné eh, výskumy. Musíte už teraz preukázať, že tých 210 miliard eur bude v budúcnosti dobre koordinovane vynakladaných. Čiže touto cestou sa musí komisia rada na budúce vyberať a nezamerať sa len na veľké systémy, napríklad letecké systémy, na FKS a podobne. V Bielej knihe je potrebné vysvetliť, na čo to všetko slúži. Z tej strategickej autonómie, z tohto hesla e, musíte e, vyformovať koherentnú e, zbrojenskú obrannú politiku, aby občania chápali, o čo ide. Zajtra a fond, o ktorom budeme hlasovať, je len prvým krokom na tejto ceste. Tešil by som sa, ako bude hlasovať a som zvedavý, ako bude Udo Bulman hlasovať môj hesenský e, e, kolega, pretože od takejto silnej politickej skupiny si možno očakávať, e, možno očakávať zodpovedný prístup. Ďakujem pekne. Dario Rozaty je nasledujúcim rečníkom na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Dnes ide o tému, ktorá má kľúčový význam pre bezpečnosť Európy, e, udelovanie verejných zákaziek e, v rámci obrannej e, politiky. Je segmentovaných len 16 je teda plinie do spoločných vedeckých eh, projektov. Um, rozpočet síce eh, máme väčší, dvakrát väčší, než má Ruská federácia, ale aj napriek tomu práve e, pri interoperabilite e, vidíme ešte veľké nedostatky v rámci toho, čo robíme. Bezpečnosť je predsa veľká priorita aj vzhľadom na agresívnu politiku Ruskej federácie. E, máme aj radikálny islamský fundamentalizmus, ktorý si vyžaduje, aby sme obranné kapacity v Európe posilnili a tento Európsky obranný fond je nástroj, e, ktorý nám pomôže e, dosiahnuť to. Kľúčový význam má samozrejme e, téma spolupráce a veda a výskum v jednotlivých členských štátoch. V súlade s návrhom komisie má tento fond mať nejakých 13 miliárd a samozrejme chcem, chceme tým prispieť k vývoju náš, nášho priemyslu, ale musíme mať e, tiež e, možnosť vyjadriť sa k využitiu týchto prostriedkov. Všetky krajiny z toho musia e, mať osoch. Aj v Poľsku napríklad máme v tomto smere veľkú, veľký priemysel. Ďakujem, pán Rozaty. A teraz spontánna rozprava. Traja kolegovia sa hlásili o slovo. Najprv Ježí pospíšil. Ďakujem, pani predsednička. So zájmom som si vypočul celú rozprávu. Podporím tento materiál, považujem ho za veľmi dobrý. Už tu bolo povedané, že investície do obranného fondu povedú k lepšej obranne schopnosti Európy. Bude to mať mm, výhody aj pre ekonomiku. Hovorím ale jasno, že e, rozvoj týchto aktivít do budúcna nemôže ohroziť našu spoluprácu v rámci NATO. Nemôže to byť projekt, ktorý bude v budúcnosti konkurovať e, tak na to my e, na to v Českej republike považujeme za základ kolektívnej bezpečnosti. Takže ak to bude doplnková záležitosť, e, tak to bude správna cesta. Ale skutočne prosím, základom pre európsku bezpečnosť musí byť spolupráca v rámci NATO. Ďakujem. Ďakujem, pán Pospišil. A teraz kolega Notis Marias. Ďakujem, pani predsednička. 13 miliard eur do Európskeho obranného fondu. To znamená menej finančných prostriedkov pre zdravotníctvo, vzdelávanie, infraštruktúru, ďalšie vzdelávanie, profesné vzdelávanie, boj s chudobou a tak ďalej. Myslím si, že táto čiastka v podstate Um, bude podporovať uh, len ten veľký púl a veľké priemyselné podniky. Um, čo predávame do Saudskej Arábie? Pozrieme sa uh, uh, na to. Aj Trump povedal, že EÚ nech si siahne do vrecka, pokiaľ ide o obranu. Nuž a my ho hneď posluchneme stále viac sa Európa militarizuje to, čo sa udeje, je, že bude stále viac vojenských operácií eh, vedených Európskou úniou v treťom svete. Myslím si, že tieto finančné prostriedky by mali byť využité najmä na podporu zamestnanosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Marias. A teraz kolega eh, wbrew temu co mówi profesor krasnodębski to jest kolejny krok w kierunku budowy. Kolega Sošnier, ďakujem pekne, pani predsednička. E, toto je e, krok smerom k Európskej armáde. Pani Krostet, pán Eriky, ide to smerom k ďalšej integrácii. Viem, čo tým Nemecko chce dosiahnuť. Po vojne bolo pod kontrolou Američanov a teraz eh, chcem Európsku armádu, aby sa eh, z tohto vymanila, aby mala opäť taktovku v eh, Európe. No ale aký to má zmysel pre Poľsko? Nerozumiem tomu. Opäť sa vzdáme suverénne suverenity, kontroly, eh, ktorú eh, máme. To znamená, že na operatívnej úrovni už nebudeme akcie schopní. To je hrozba. Minulý rok to komisia takto aj eh, vysvetlila. Ako, ako to má vyzerať? Chcem sa opýtať musíme urobiť niečo pre našu nezávislosť. Ďakujem pekne, pán Sošnierc. A teraz dáme slovo opäť pani komisárke Bienkovskej. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, ďakujem za vaše pripomienky. Rada by som e, povedala, že toto určite nebol jednoduchý materiál e, na ktorom sme sa dohodli v rámci všetkých troch európskych inštitúcií. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste eh, naozaj eh, sa eh, snažili prekonať tie problémy pri dohode na tomto dokumente. Mm, najmä pokiaľ ide o, spoluprácu, viacerí ste hovorili o, finančných prostriedkoch rokoch. A chcem povedať, že e, e, je nedostatok v oblasti priemyslu. Má svoje e, náklady medzi 25 až 100 miliard eur ročne. To sú náklady nespolupráce v obranej oblasti v priemysle. Pokiaľ ide o zberanie. zmluva fungovania Európskej únie je tu veľmi e, jednoznačná. Je to e, vysostná kompetencia členských štátov a nejako to týmto nariadením meniť nechceme. Nenavyšujeme vývozy zbraní. Našim zámerom je znížiť našu závislosť od